Ich begrüße eine Delegation. A vítam tu aj delegáciu z Európskej školy z UKLE, ktorí tiež sedia na tribúne. Je to veľká škola, ktorá sa angažuje v európskych projektoch. Vítajte v Európskom parlamente. Dámy a pani, pani Rovana Plum mi oznámila, že bola menovaná za členku rumunského parlamentu, rumunskej vlády.